Chceli by sme pokračovať v hlasovaní, takže prosím venujte pozornosť eh, eh, správe, o ktorej budeme teraz hlasovať. Je to, eh, je to odporúčanie do druhého čítania Ingeborg Gressle o, prosím o menovité hlasovanie. Und ich darf vorher dem Vorsitzenden des Ausschusses das Wort erteilen. No ale predtým ešte dáme e, slovo predsedovi výboru. Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, ako predseda výboru rečník stratil mikrofón. Už je to v poriadku. Pán predsedajúci, e, viacerí kolegovia e, upriamili moju pozornosť, že dostali e, písomnú informáciu od generálneho riaditeľa OLAFu k rozhodnutiu. Tieto informácie, nebolo, posky, tieto informácie neboli poskytnuté našemu výboru. Skutočne od oficiálnej európskej inštitúcie toto nie je náležitý spôsob komunikácie smerom na EP. Preto Dávam vám toto e, do pozornosti a prosím, aby ste e, prešetrili túto udalosť. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Ďakujem za informácie. E, budem teda v tomto zmysle aj konať. Poďme hlasovať. Menovité hlasovanie. Týmto otváram hlasovanie. die Abstimmung. ist. A týmto ukončím hlasovanie. Správa nezískala potrebnú väčšinu. čiže spoločné stanovisko e, rady e, zotrváva v nezmenenej podobe a v tejto podobe je to schválené. Teraz prejdeme na ďalší bod. Je to e, správa Svena Gigolta a prejdeme na Prvý, prvý pozmeniaci návrh bude rozdelené hlasovanie do dvoch častí. Prvá časť, kto je za, Proti. Zdržali sa. Teraz v prvej časti eh, ešte raz hlasujme aklamačne. Za, proti. Zdržali sa. Schválené druhá časť. Táto je eh, riešená elektronickým hlasovaním, teda menovite. Otvárame hlasovania. Končíme. Zamietnuté. Zum zweiten Änderungsantrag. Das pozmenujúci návrh číslo 2, 2CB, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. bod 14b, e, odstavec 1, písmeno B, kto je za, proti. Zdržali sa? Schválené. Ďalej. Teraz text výboru, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Abstimmung ist eröffnet. Končíme hlasovanie. Teda je ukončené hlasovanie a výsledok je zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2CB, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 3, za, proti. Zdržali sa, schválené. Teraz budeme hlasovať o, o návrhu po tak pozmeneného návrhu komisie za, proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz udelujeme slovo spravodajcovi. Pán Kikold. Vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, ja navrhujem, aby sme vrátili túto záležitosť do výboru tým, aby, s tým, aby započali vyjednávania s radou e, a očakáva sa od rady, že odvedie svoj diel práce a konečne si veci premyslí. Kto je za tento návrh? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže bude sa postupovať, ako bolo navrhnuté. Teraz ďalšia správa. E, Matias Krote je spravodajca. Pozmenujúce návrhy 22 až 25, 27, blokové hlasovanie. Menovite budeme hlasovať. 22 až 25 plus 27. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz pozmenujúci návrh 28, takisto menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu komisie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. E, koniec hlasovania. Prijaté. Teraz dostáva slovo pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Tak ako pri predchádzajúcom návrhu e, v zmysle 57.2 článku rokovacieho poriadku chcem požadovať, aby to záverečné hlasovanie o návrhu legislatívnom, aby sme ho presunuli a aby sme e, mohli začať rokovanie s radou. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým pádom budeme e, postupovať e, takýmto spôsobom. Teraz ďalšia správa, správa Parňo. Budeme hlasovať o 49. Kto je za? Kto je proti? Zdrav sa niekto? Prijaté. Tým pádom odpadá blok 2. Teraz sa dostávame k takto pozmenenému návrhu komisie. Menovitým hlasovaním budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Srdečná gratulácia spravodajcovi. Teraz správa Podimata, daň z finančných transakcií, pozmenujúce návrhy výboru e, bloku 1 až 32, 35 až 38, 41 až 54. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Teraz poznajúci návrh 33 výboru. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 34 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmejúci návrh 39 na tri časti rozdelený a menovite budeme hlasovať o každej časti. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Dostávame sa k pozmeňujúcemu návrhu 55, eh, rozdeleného, rozdelené na dva časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, to je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. Pozmeňujúci návrh 58, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz e, ďalší pozmeňujúci návrh 56, 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu výboru, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto zmenenom návrhu komisie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania veľkou väčšinou prijaté, takže srdečná gratulácia pani spravodajkyni. Teraz správa Balc a poprosím, aby sa ujal slova pán spravodajca. Äh, äh, ďakujem pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia, rád by som využil túto príležitosť a vyjadril eh, nepochopenie z mojej strany, že pokiaľ ide o túto dôležitú tému eh, pristúpenia alebo prijatia eura v Lotyšskom, eh, nie je k tejto téme žiadne bod na program, programe rokovania. Jednoznačné hlasovanie na výbore nemôže znamenať, že takto dôležitá téma jednoducho bude zametená pod koberec alebo že neprejde. A som rád, že konferencia predsedov odmietla respektíve nepáči sa mi, že konferencia predsedov odmietla našu požiadavku, aby sme rokovali o tejto veci tu na pléne. Je nevyhnutné o tom hovoriť. Podľa mňa sú, je oveľa viac menej významných bodov, ktoré riešime na plenárke tento týždeň. Preto sa domnievam, že naozaj je polutovania hodné, že prijatie eura otiskom nemá, nie je mu prikladaný väčší význam tu na pléne a je nevyhnutné ubezpečiť sa, že bude iným spôsobom reflektovaný e, takýto, takýto krok zo strany Lotyšska a že by sme mali tomu venovať aj v budúcnosti viacej pozornosti. Chcem e, to uzavrieť tým, že sa teším z toho, že dúfam, že k 1. januáru 2014 sa Lotyšsko stane súčasťou eurozóny, ale mal som pocit, že toto musím odprezentovať. Ďakujem pekne. Danke, Herr Kollege. E, ďakujem, pán kolega Balc. E, budeme hlasovať. E, pozmeňujúci návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2. Takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. Takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Gratulujeme Lotyšsku srdečne. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Budeme hlasovať o bezpečnosti cestnej premávky. Pozmejúci návrh 4, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Ak chcete, tak dobre, skontrolujeme. Koniec hlasovania. Prijaté. Chcel by som vás teda veľmi poprosiť, aby ste dávali jednoznačný signál rukou pri hlasovaní. E, pozmeňujúci návrh 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pôvodný text v 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom texte. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Správa Tavares pozmeňujúci návrh 1, to je alternatívny návrh uznesenia jednej skupiny. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúce návrhy 2 a 6. Kto je za? Proti? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol schválený. Teraz 69. pôvodného textu, e, rozdelená na dve časti. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatá. To istou väčšinou. Dobre, e, preveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Dostávame sa k číslu 70, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 73. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 77. Takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 78. Takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 79, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Číslo 80, rozdelené na dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. Teraz eh, pozmeňujúci na 81. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. Odsek 85, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým sa dostávame k hlasovaniu o takto pozmenenom a doplnenom celkovom texte. Kto je za tento text? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. Ak chcete, nech sa páči, skontrolujeme v následnom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujem pekne. des gemeinsamen Entschließungsantrages zu den Über že teraz máme uznesenia k zaplavám v Európe. Máme spoločný e, text viacerých politických skupín. Hlasujeme o ňom za, proti, zdržali sa. Schválené. Teraz e, správame karty. Ide o reformu e, štruktúry bankového sektora EÚ. Ide o bod číslo 4. Hlasujme menovite. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 8 v dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Bod 9 pôvodného textu opäť hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končíme. Schválené. Druhá časť. Taktiež elektronicky menovite. Otváram. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 9 to je 2 až 6 pôvodného e, textu, menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 9. Pod bod 7. Menovité hlasovanie. Otvárame ho. Ukončíme hlasovanie. Schválené. Bod 10 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Bod 13, opäť e, hlasovanie po častiach, menovite. Prvá časť, zahlasujte prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť, zahlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 14 origin pôvodného textu. Opäť e, rozdelené do dvoch častí. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Bod 16, pozmenujúci návrh 1, menovité hlasovanie, prosím. Hlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. Bod 30 rozdelený do dvoch častí. Prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmenujúci návrh 2. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Teraz úvodné ustanovenie E. Opäť rozdelené do dvoch častí. Prvá časť, menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválená prvá časť, druhá časť. Zahlasujte, prosím. Končíme. schválené taktiež. Písmeno je do dvoch častí rozdelené. Prvá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť menovite. Zahlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Písmeno L menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Písmeno M, kto je za? Aklamačne, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Písmeno T, opäť rozdelené do dvoch častí. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, to je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Písmeno AF, menovite. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Prvné ustanovenie. Písmeno A je do, rozdelené do dvoch častí. Za prvú časť, čiže prvá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. Pani Rodberen sa hlási. Teraz prejdeme na úvodné ustanovenie A. K písmeno. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končíme. Schválené. A teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku, menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Blahoželáme. Teraz prejdeme na ďalšiu správu. Derek Wong ochrana finančných zájmov EÚ, bod 5 do dvoch častí. Prvá časť hlasuje sa menovite. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Druhá časť. Aklamačne. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 16. To je za proti. Zdržali sa zamietnuté. Bod 9 pôvodného textu, rozdelené hlasovanie do dvoch častí. Prvá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť menovité. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Bod 11, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Končíme. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text eh, dorazil do dvoch častí. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť, menovite. Prosím, hlasujte. Končíme. Schválené. Bod 14 pôvodného textu rozdelený do dvoch častí. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť, menovite. Prosím, hlasujte. Končíme. Schválené. Bod 18, pozmeňujúci návrh 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 18 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Bod 20 v dvoch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 25. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. 26. Menovite hlasujeme. Prosím, hlasujte. Končíme hlasovanie. schválené. 34. rozdelená do dvoch častí. Prvá časť, kto je za, aklamačne hlasujeme. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. Dvo, druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. 60 Opäť rozdelené do dvoch častí hlasovanie. Prvá časť menovité hlasovanie. Zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. si návrh 5 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, Veraj to máme preveriť. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Prosím vás ešte raz, aby ste teraz elektronicky hlasovali. Končím hlasovanie. Schválené. Mali ste pravdu, tí, čo žiadali preverenie. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to preveriť elektronicky. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Končíme hlasovanie. Schválené. Číslo 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Preverujeme to elektronicky. Skutočne veľmi ťažko sa odhaduje pri tom aklamačnom. Ale e, elektronické hlasovanie vyšlo, takže je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Opäť musíme preveriť. Končíme hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 8. 8a. Menovité hlasovanie. Geschlossen. Končíme. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 9D. Kto je za? Proti? Schválené. Ale veď to vyšlo rovnako ako predtým, tak ste hlasovali. Môžeme to elektronicky preveriť. Otváram elektronické hlasovanie. Končíme. Zamietnuté. 332, 332 za a proti. Desiatka za. Proti. Zdržali sa Schválené. 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Preverujeme. Číslo 11. Elektronicky preveríme hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. 71 menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. Schválené. Pozmenujúci návrh 20, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končíme. schválené. 12. Kto je za? Aklamačne prosím. Kto je za? Proti. Vyzerá, že by to mohlo byť prijaté. Elektronicky si to preveríme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 13D, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končíme. Zamietnuté. 14D, kto je za? Proti. Zdržali sa? Elektronicky preverujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 15 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, preveríme si to elektronicky. Situácie sa stále opakuje. Vždy vychádzajú tie výsledky iné, než boli tie naznačované politickými stranami. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3 za. Proti. Schválené. 89. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končíme. Schválené. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti. To sa zdržal. Schválené. Teraz celkový text. Hlasujte prosím za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Srdečne blahoželáme.